Alle, die schon hier sind, können stolz darauf sein, dass sie zu so... Tí, čo sú už tu, tak môžu byť hrdí na to, že sa im podarilo prísť tak skoro. Pokiaľ ide o program schôdze, tam nie sú žiadne zmeny, nemám žiadne oznámenia ako predseda, tým pádom sa dostávame k pánovi Dukanovičovi, premiérovi e, Čiernej hory. sme hrdí, že je tu s nami, že prišiel. Prvýkrát nás navštívil na výbore. Úplne ste rôzne pozície e, počas tých 25 rokov pôsobenia v Čiernej hore na rôznych pozíciách. Vidím, že teraz prebieha u vás volebná kampaň ale máme otázky, ktoré sú dôležité z pohľadu agendy, ktoré sa týkajú hospodárskych záležitostí e, právneho štátu a členstva v NATO. 24 kapitol už bolo otvorených v rámci rokovaní, prístupových rokovaní a to je to poukazuje na to, že tie rokovania idú e, takým spôsobom, že idú rýchle a idú do hĺbky. A Myslím si, že môžeme konštatovať, že ako iné štáty, ktoré majú podobné ambície, že ste pod značným tlakom a takisto aj tlak vyplýva z toho susedstva, z tých krajín, ktoré sú okolo vás, ale dúfam, že budete vedieť smerovať Čiernu horu v tom najlepšom záujme. Ja chcem vás poprosiť, aby ste sa obmedzili v tom prejave, aby ste neboli príliš dlhé, aby sme mali potom priestor na diskusiu. cienení Vážený pán predseda, pán Brok, pani poslankyne, pani poslanci výboru pre vonkajšie záležitosti, je skutočne cťou a potešením privítať vás v mene vlády Čiernej hory. Dnešný prejav je záväzkom Európskeho parlamentu k procesu rozšírenia a cieľu pozrieť sa na predchádzajúce výsledky Čiernej hory v procese negociácií, prístupových rokovaní a pozrieť sa aj na ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať. Táto rozprava s poslancami parlamentu v rámci 10 ročia, kedy si prvýkrát pripomíname naše, našu nezávislosť, je to čas, kedy si pripomíname aj nastavenie našej politiky. Myslím si, že čas konania tejto schôdze je veľmi príznačný, keď si vezmeme prípravu správy o stave Čiernej hory za rok 2016. To bude zverejnené po parlamentných voľbách v oktobri a predpokladáme, že výsledky parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia tento rok, budú propagovať politiku dialógu a chápania, ktorú propagovala aj samotná vláda až do takej miery, že sa dokázala dohodnúť s opozíciou na slobodných a spravodlivých voľbách. Okrem toho to pomôže aj posilniť politickú stabilitu v krajine a bude to znamenať nové štádium v politickom živote, ktoré bude charakterizované stálo parlamentnou väčšinou a vládou, ktorá sa bude sústrediť na ďalšie e, ekonomické reformy a na demokratický vývoj. E, vo vzťahu k stretnutiu parlamentného výboru ACPC, ktorý sa zaoberá otázkou stability a ktorý sa stretne koncom tohto roka. Predpokladám, že tiež e, bude hovoriť o pozitívnych výsledkoch počínania vlády a takisto tvorba budovania e, dôvery na úrovni vlády a ja som takisto ponúkol opozícii možnosť pripojiť sa e, do pôsobenia vlády a ja som im ponúkol aj kľúčové pozície v rámci ministerstiev, kde myslím, že je priestor na korupciu, pokiaľ ide o nadchádzajúce voľby, ministerstvo financí, vnútra, poľnohospodárstva a sociálnych vecí, práce a sociálnych vecí. Lídry opozície súhlasili, že obsadia jedno miesto vicepremiéra v rámci vlády. Okrem toho, samozpráva, miestne orgány majú svoje zastúpenie. Išlo o to, aby sme hľadali riešenia problémov, ktoré ťažia našu politickú scénu tým, že budeme nastavať dialog v rámci politického systému. Musíme prekonať nedôveru, ktorý predstaviteľia, ktorú predstaviteľia opozície prejavili vo vzťahu k výsledkom volieb. To je vec, ktorá pretrváva už od referenda o nezávislosti. Chcem vás ubezpečiť, že odporúčania Európskeho parlamentu budú dôležité a budú objektívnymi usmereniami pre našu krajinu v budúcich fázach integračného procesu. Sme veľmi vďační vašej inštitúcii za záujem a za podporu ako aj za uznanie kvality našej práce smerom na ceste do Európskej únie. V časoch komplexných víziev, ktorým EÚ čelí v súčasnosti, dá sa povedať, že myšlienka zjednotenia v rozmanitosti e, ako stála, kvalita stála charakteristika európskej myšlienky je rovnako dôležitá aj dnes. E, tento cieľ zjednotenia s Európou je dôležitým stimulom pre Čiernu horu smerom k implementácii reforiem a príjmania európskych noriem štandardov. Čierna hora sa snaží dosiahnuť európske hodnoty a podporujeme členstvo v EÚ ako kľúčovú politiku vonkajšej, politi- e, vonkajšej zahraničnej politiky. A presvedčujeme aj verejnosť o tomto cieli. Politika rozšírenia je kľúčom k stabilite, k mieru, k rozvoju tak hospodárskemu ako aj sociálnemu na Západnom Balkáne pokiaľ ide o ďalšie, ďalší pokrok a priority, ktoré majú smerovať k takémuto pokroku v Čiernej hore v krajinách, to má ísť cestou posilnenia právneho štátu, zlepšenia infraštruktúry, vytvorenia priaznivých podmienok pre rozvoj zahraničných investícií, tvorba nových pracovných miest, tie predstavujú hlavný motív a stimul pre nás všetkých urobiť maximum na to, aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z prístupových z prístupového procesu na to, aby sme zabezpečili spoločenské a ekonomické zmeny a aby sme sa priblížili k členstvu v EÚ. Z pohľadu Čiernej hory dôležitým v tomto kontexte je členstvo v NATO, ktoré čo skoro nastane a bude mať silný pozitívny vplyv na celý región. My sa domnievame, že naše výsledky dosiahnuté doposiaľ v prístupovom procese sú zárukou úspechu do ďalších fáz otvorenie tých 24 kapitol, e, ďalej veľa zmien a otvorenie nového rámca v rámci legislatívy na boj proti korupcii a organizovanému zločinu a ďalšie stimuly smerom k rozvoju a výstavbe infraštruktúry aj formou podpory cez berlínsky proces, my pokračujeme v tých udržateľných spoločenských zmenách. Toto zabezpečí kvalitný rámec pre prístupové rokovania a umožní nám ďalej sa pripraviť na členstvo v EÚ. Sme pripravení otvoriť ďalšie kapitoly do konca tohto roka, majú na pamäti percento plnenia tých otvorených meritok alebo benchmarkov a tie e, otvorené pozície, ktoré sa vzťahujú k 29 otvoreným kapitolám. Intenzifikácia prác v tej, tomto ohľade je mimoriadne dôležitá z pohľadu našich budúcich očakávaní k tomu negociačnému procesu a my dúfame, že so slovenským predsedníctvom, ako aj s podporou všetkých krajín, sa nám podarí otvoriť niekoľko ďalších kapitol do konca tohto roka. Takisto dúfame, že sa budeme vedieť oprieť o podporu európskych partnerov, keď sa snažíme uzatvoriť niektoré z prvých kapitol v rámci rokovania ako symbolický, symbolický signál tohto procesu negociácií a jeho výsledku. Je to veľmi dôležité z pohľadu podpory konzistentných a strategických krokov vychádzajúcich z usmernení o partnerstve, ktoré nám poskytli naši európsky partnery. Je to dôležité aj pre našich susedov, keď príjmete na seba takýto záväzok implementácie reforiem a schválenia európskeho systému alebo predatia európskeho systému hodnot, tak si to EÚ všimne a rešpektuje to. Otvárajú sa tým dvere do EÚ a potom je možné dosiahnuť aj pokrok v tomto ohľade. Dôraz kladieme na rokovania, ktoré súvisia s kapitolami 23 a 24 v súlade s novým prístupom a s náplňaním 83 dočasných e, referenčných e, hodnot alebo benchmarkov. Správa Európskej komisie konštatuje pokrok, keď hovorí, že Čierna hora ide správnou cestou, tým, že splňa tieto meritka a sú tam e, jasné e, náznaky aj ďalšie implementácie. Ďalej je, je tam pokrok aj na úrovni polročnej správy zo strany vlády, ktorá hovorí aj o týchto kapitolách 23-24, kde bola asi viac ako 80 opatrení prijatých, viac ako 60 e, reformných návrhov legislatívy bolo prijatých, od roku 2013 do júla tohto roku a takisto sme vytvorili niektoré kľúčové agentúry, ako je agentúra pre boj proti, na boj proti korupcii, úrad špeciálneho prokurátora a už prispievajú k našim výdobytkom, ktoré chceme posunieť do budúcnosti. Ďalej sme zvýšili počet e, vyšetrovaní, ktoré prebiehajú, obvinení, ktoré boli vznesené a takisto súdne konania, ktoré súvisia s organizovaným zločinom a korupciou a takisto sme zabavili, zabali majetok v hodnote viac ako 23 miliónov eur v rámci tejto činnosti. Vláda sa zaviazala, že bude splňať všetkých tých 83 eh, dočasných benchmarkov eh, v rámci kapitol 23-24. Zlepšenie právneho štátu, fungovanie právneho štátu je imperatívom pre nás, je to dôležité z pohľadu bezpečnosti našich občanov a dôležité aj z pohľadu budovania dôvery investorov. Preto budeme smerovať najviac našej energie do tejto oblasti. V našich budúcich snahách, ktoré súvisia s integráciou, stále kladieme dôraz na kvalitu a nie na rýchlosť reforiem. V relatívne komplexnom politickom prostredí, ktoré máme dnes v Čiernej hore a dokonca viac v tom regióne samotnom, dlhodobá stabilita a legitimita politicko-hospodárskeho vývoja v oblasti Západného Balkánu sú dôležité z pohľade európskeho rozvoja a výhľad, výhľadov. Hlavne keď si vezmeme tie výzvy, ktoré, pre ktorými stojí aj Európa, ktorými sú migrácia, a nedávny Brexit, ktoré podporujú pravicové sily a ktoré vedú k tvorbe neistoty a rozkolu v priestore Európy. Preto náš región v rámci európskeho kontextu je mimoriadne dôležitý a vyžaduje si silnú pozornosť a víziu európskych partnerov. A my v tomto rozhodne chceme zohrávať našu úlohu a zároveň zdôrazňovať potrebu to, aby naďalej e, Európa podporovala Západný Balkán a aby nám dávala ďalšie usmernenia v ďalších krokoch e, prístupového procesu. Europeizácia e, Západného Balkánu má veľké dôsledky pozitívne pre EÚ a tie sú väčšie alebo lepšie než len to, čo sa, o čom sa dnes hovorí v Bruseli v súčasnosti, keďže sú tu aj iné problémy. Stabilizácia tohto regiónu a prijatie európskych štandardov a pravidiel v našich krajinách to je základ pre rozvoj demokracie nielen v našom regióne, ale aj pokiaľ ide o bezpečnosť a stabilitu Európy. Takže preto by sme mali ďalej podporovať belkinský, berlínsky proces, ktorý dal novú nádej pre západný Balkán. Berieme, že to je taký nový prístup EÚ k e, rozširovaniu EÚ o náš región. Takže treba e, takisto zaistiť e, kvalitné prepojenia na európske koridory. To bude dôležitý stimul pre ekonomický rozvoj a celkový rozvoj našich spoločností, aby sme vytvorili podmienky pre posilnenie inštitúcií a právnych štátov. A hlavne chceme zabezpečiť intenzívny a trvodržiteľný hospodársky rast, vytváranie nových pracovných príležitostí. Chcem vám pripomenúť, že e, hospodársky rast priemerne v Čiernej hore za posledných 10 rokov boli 3,2 hospodárske reformy a táto agenda vlády za obdobie 2016-2018 sa sústreďuje na zvyšovanie konkurencieschopnosti nášho hospodárstva tým, že sa implementujú štruktúrálne reformy a rozvíja sa e, potrebná infraštruktúra tak, aby sme ďalej e, priťahovali zahraničné a domáce investície a tak, aby sme sa sústredovali na e, kľúčový rozvojový potenciál pokiaľ ide o politiky a takisto aj odporúčania komisie, veľké investície e, do cestovného ruchu, do infraštruktúry, tie sú naozaj výrazné aj z hľadiska európskeho a to je záruka dlhodobej stability, hospodárskej e, stability a konsolidácie e, našho hospodárstva. Myslíme si, že ideme smerom k spolahlivejšej e, ekonomike. A ak budeme mať tento zodpovedný prístup, na hora bude najďalej podporovať európske záujmy na Západnom Balkáne, bude podporovať bezpečnú Európu, tak aby aj záujmy našej krajiny boli e, zohľadnené a takisto aj náš záväzok voči európskej integrácii. A vyplyne z toho, dúfame, dôvera našich občanov voči európskemu projektu. Európsky parlament prostredníctvom aktivít e, spravodajcu pána Tanoka, takisto aj e, prostredníctvom tej, toho výboru na čele s predsedničkou pani Doc sú dôležitými partnermi pre Čiernu aj naďalej. A Európsky parlament s jeho odporúčaniami je naďalej aktérom, ktorý nás vedie v rámci našich snách e, integrovať sa do Európskej únie. Naše cieľa dosiahneme iba, ak nás bude podporovať Európsky parlament a ďalšie inštitúcie e, v našom, e, v našej snahe dialogu a neskúša vstúpenia do EÚ. Je to pre nás isté usmernenie, pokiaľ ide o rozvoj dlhodobého e, mieru a stability. Ďakujem pekne. Äh, Srdečná vďaka, pán ähm, predseda vlády, za vaše vyjadrenia a ähm, Mimochodom, tlmočenie do mentenegrovského ähm, jazyka je äh, článok do, äh, kanál 25, nie 28, ale 25. A teraz ideme k rozprave. Kolega má slovo preda. Euh, euh, Ďakujem pekne. Chcem euh, v mene skupiny EPP vás pozdraviť. Myslím si, že je veľmi užitočné pre nás takto sa rozprávať s kolegami a s osobnostiami, ako ste vy, pokiaľ ide o témy, ktoré sú zaujímavé pre nás a pre vás. Chcem pogratulovať vašej krajine k úspechu, pokiaľ ide o negociácie. Povedali ste, že si myslíme, že by sme mali otvoriť nové kapitoly a že by tu bola možnosť pokračovať teda na tej dobrej ceste. S tým súhlasím a gratulujem Čiernej hore aj k podpisu e, protokolu pričleneniu k NATO, pretože pre vašu krajinu a takisto aj pre iné krajiny v tomto regióne je veľmi dôležité e, pracovať aj s NATO. Takisto ma teší, že vaša krajina má podobné pozície ako Európska únia, pokiaľ ide o zahraničnú politiku napríklad e, v oblasti sankcií voči Rusku. Nevždy to v tomto regióne je takto, takže to ma teší mimoriadne. A potom proces rozširovania. Dnes sa nachádzame v situácii, ktorá je veľmi špecifická. Začiatkom roka e, holandské predsedníctvo spomenula rozširovanie jedným slovom. Teraz je slovenské predsedníctvo a už trochu viac sa tam spomína toto rozširovanie ako isté um, ako sa priorita. Ale včera, keď vystupoval pán Juncker, ani raz nepovedal slovo rozširovanie. Nespomenul to vôbec. Čiže ako to vnímate vy po vašej krajine? Čo hovoria vaši občania, čo hovoria vaši politici, keď vidíte, že sa tak trošku táto vec odsúva, odsúva bokom, že sa o rozširovaní už zrazu tak veľmi nehovorí v Bruseli alebo v Štrásburgu. Ďakujem pekne. <clears throat> Uh, Pán predseda, uh, chcem vás vrelo privítať. Uh, Premiér Ľukanovič, chcem vás privítať ako stály spravodajca pre Čiernu horu a ďakujem za tie vyjadrenia, ktoré ste vedli. A je to tiež hovorím v mene mojej skupiny, naj, tretej najväčšej politickej skupiny Európskej konzervatívci a reformisti, ktorí podporujú rozširovanie na Západný Balkán musím povedať, a to hovorím ako osobné vyjadrenie, že vy ste vynikajúci premiér a regionálny líder v Západnom Balkáne, úzajstný veterán a jeden zo zakladajúcich odcov Čiernej hory po e, jej e, desaťročnej úspešnej nezávislosti. A tiež vám chcem zablahoželať za vašu iniciatívu, za to, že máte inkluzívnu vládu, čo je veľmi pozitívny prístup a je to nový prístup e, vo vašej krajine aj regióne, e, že máte dveru e, voličov a dúfam, že to bude pokračovať, že to bude stabilné a že sa vám úspešne podarilo tie protesty ustať, ktoré destabilizovali Černú horu a napriek tomu vy ste koaličná že vy ste koaličná strana. A tiež som rád, že proces ratifikácie z NATO prebieha dobre. Dúfame, že to bude dokončené do oktobra a viem, že určite aspoň Spojené kráľovstvo e, napriek e, tej situácii s Brexitom to bilaterálne podporuje, ale trošku mám obavy, že opozičný blok teraz chce o tom referendum musím povedať, že potom ako som eh, sa silne zasadzoval eh, na tej strane, aby eh, ľudia sa vyjadrili proti Brexitu u nás, ale som veľmi skeptický o referendách teraz v tej politike bez ohľadu na to, koľko máte dôkazov, je to veľmi emotívna otázka, je veľmi ťažko eh, si nájsť spôsob, ako odkomunikovať v eh, skutočnosti v celej tej hamle eh, kampane pred referendum. No, to je samozrejme len vecou Čiernej hory, či budete mať referendum o vstupe do NATO. Tiež vítam vaše pozitívne a pragmatické pripomienky o problémoch v Kosove, ktoré ste uviedli vo vašom vyjadrení aj o vymedzení hraníc Černá hora je veľmi úspešný regionálny hráč, aj priateľ e, svojich e, susedov a regionálna moc hora sa snaží mm, byť sprostredkovateľom medzi e, susednými štátmi, keď sa im rúcajú vzťahy a ja dúfam, že tie problémy na hraniciach s Kosovom budú priateľské a rýchlo vyriešené. Voľby e, budú o mesiac od zajtra, 16. oktobra a E, tie e, sa budú vykonávať e, na základe podstatne zmeneného právneho rámca. A to vítame tých 2014 pozmeňujúcich návrhov z volebného zákona zavádza úplne novú registráciu a systém identifikácie voličov. Teraz sú nové ustanovenia o registrácii kandidátov a prideľovaní mandáta na menšinových zoznamoch. To sú pozitívne opatrenia a ich vítame vo vašom štáte a ako som povedal v predchádzajúcej správe, ja som už 7 rokov tieňový spravodajca a uh, už som asi uh, najdlhší stály spravodajca k Západnom Balkánu a vítame tiež to pokračovanie ekonomického pokrku v Černej hore Napriek e, problémom s cestovným ruchom a e, masívnym prílivom utečencov sa vám podarilo udržať e, rastúcu ekonomiku napriek všetkým problémom, ktoré máte ako mladý štát a váš pokrok v budovaní právneho štátu a boj proti korupcii a trestnej činnosti vás jasne smeruje k vstupu do EU. No, musím povedať, že po 7 rokoch ako spravodajca, čo sledujem, E, ten e, hlasovanie e, podotovania hodné v Brexite, proti ktorému som sa staval. Ja to považujem za nevhodné, aby som pokračoval v tejto funkcii od novembra, čo bude posledná správa, ktorú vydám a môj členský štát spustí článok 50. Ale toto je moja výzva pre vás, požiadavka, prosím vás, ne, Nechajte sa eh, odradiť od vstupu do EÚ kvôli výsledku Brexitu. Myslím si, že EÚ prechádza náročným obdobím, ale myslím si, že bude naďalej prosperovať a mali by ste pokračovať v tomto procese bez ohľadu na to, čo rozhodla eh, moja krajina, čo budeme všetci podľa mňa ľutovať. Doktor Tenok, ďakujeme za vaše pripomienky a musím povedať, že som dojatý z týchto pripomienok a tiež chcem povedať kvôli rozprávam o členstve, že Montenegro, Černá hora má otvorených 24 kapitál je to najpokročilejší štát čo do procesu vyjednávaní, to treba povedať, aby sme sa vyhli nedorozumeniam a myslím si, že mm, ten prejav, ktorý bol prednesený včera, mal za cieľ E, pripraviť e, v Bratislave e, ten reformný proces a neriešil každú otázku, preto by sme sa mali vyhnúť nedorozumeniu. A musím teraz požiadať o to, aby ste skratili svoje rečnícke príspevky v rozprave, lebo o 9. musím presne začať ďalší bod na programe. A my sme teda mali dosť času na odpovede premiéra. Teraz má pán Van Balen slovo. Ďakujem, pán predseda. Ehm, bolo to ehm, pre mňa ehm, výsada, keď som ako liberálny demokrat našiel vašu krajinu na pozvanie Andreja Popoviča a videl som, že vaša krajina je dobre organizovaná. Tým chcem vysloviť uznanie. Vy E, ste na ceste k e, završeniu vyjednávania o vstupe do EU a teraz ste aj člen NATO. E, moja otázka na vás je, že čo sa Rusom nepáči, že ste tak blízko k západu a na ceste k NATO. Snažili sa oni tlačiť na vás a vašich kránov a aké sú vzťahy s Ruskom? Also... Uh, Ďakujem pekne a ja vás chcem privítať v mene mojej skupiny zelených. V tomto parlamente som rada, že ste tu a chcem vám tiež zablažovať nielen za 10 rokov eh, vašej práce, ale za pokrok, ktorý ste dosiahli za 10 rokov pri plnení aký komunitár, ale ako aj povedal predseda, vy ste štát, ktorý najviac e, pokroku dosahuje v tomto regióne a viete, že v tomto parlamente máte najsilnejšiu podporu proces rozširovania aj v mojej skupine, aj vo veľkej väčšine. A mám tu ďalšiu pripomienku, že chcem vám zablažovať za to, že e, vy aj ďalšie e, krajiny zvládli tento mm, prechodný proces a e, u vás je zdravý pluralizmus e, s pokrokom vládov a to e, vytvára dôveru vo váš politický systém a o dva týždne bude mať v Bruseli v našom parlamente predseda vášho parlamentu a i jeho strana bola podstatná pri vykonaní tohto procesu prechodu. A má k dva otázky. Jeden z tých e, krokov bol, že e, bolo treba e, aktualizovať zoznam voličov. No, počúvam stále, že nie je ešte taký dobrý, ako by mal byť. Myslíte si, že do dňa volieb môžu byť voliči si istí, že dovtedy bude aktualizovaný, aby nebol s tým žiadny problém. Ďalšia otázka je, čo po voľbách. Ako vidíte tú politickú scénu potom, v rámci politickej stability. Kto si myslíte, že budú vaše strany budúcej e, vláde ako partnerské a čo sa týka vstupu do NATO, myslíte si, že vaši spojenci po voľbách budú podporovať vstup do NATO? A posledná vec, e, keďže som zo strany zelených, tiež vás e, sa chcem opýtať na výstavbu druhého bloku tepelnej elektrárne v Plevľa pretože ako som počula, to nie je v s tým, čo sa e, očakáva e, v súlade s Parískou dohodou o znižovaní emisí CO2, ako e, chcete vy plniť vaše povinnosti, čo treba na naplnenie Parískej dohody, lebo ako chápem, tá elektráreň tepelná by sú, sa nezhodovala s plnením týchto cieľov. Eh, Ďakujem, pán predseda. Pán premiér, a ja vás chcem privítať v Európskom parlamente a chcem eh, položiť pár otázok. Poprvé, vy ste podpísali dohodu s NATO a eh, od akých hrozieb má byť váš štát chránený zo strany NATO? A druhá otázka, s e, ktorými prvkami novej NATO stratégie súhlasíte a e, o ktorých si myslíte, že môžete ich využiť v prospech e, vášho štátu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážený pán premiér, chcel by som začať s troma takými gratuláciami. Chcem vám pogratulovať k 10. výročiu nezávislosti Takisto pokiaľ ide úspech eh, alebo na tej ceste povedzme k eh, Európe, takisto aj k členstvu v NATO nemám nejaké konkrétne otázky, ale súhlasím, keď hovoríte o eh, dôležitosti mieru a bezpečnosti v regióne. Tiež si myslím, že zdroje možných konfliktov neboli prevalentným spôsobom odstránené. Myslím si, že na namiesto toho o e, vývoji, ktorý je v, v záujme Európy. A vy ste politika, teda viete, o čom hovorím. V tomto zmysle pro európsky prístup, pro NATO prístup, ktorý Černá hora má, je veľmi pozitívny. Je to dobre, že to tak je aj v prípade vašej vlády, aj iných politických síl. Takže držím vám palce, nech sa vám e, podarí nakoniec vstúpiť do Európskej únie. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne. Aj za skupinu SAD. Vám chceme pogratulovať k desiatim rokom od vyhlásenia nezávislosti, ako povedal pán Brok. Darí sa vám, máte 24 otvorených kapitol a držíme vám palce, aby ste čo možno najrychlejšie uspeli e, pri týchto kapitolách a skupina SAD takisto je presvedčená o tom, že by e, ten negociačný proces mal skončiť tak, že sa Čierna hora stane e, členom Európskej únie, takisto vám držíme palce pri ďalších voľbách, ktoré budú čoskoro a dúfame, že priebeh volieb bude v súlade s všetkými relevantnými pravidlami. Otázky mám nasledovné. Hovoríme niekedy, aj keď hovoríme s inými krajinami, aj v rámci EÚ, častokrát hovoríme teda o téme korupcie. Aké sú priority vašej vlády, pokiaľ ide boj proti korupcii? vo vašej krajine, ako chcete e, vylepšovať e, sociálne podmienky. To je základ v našich demokraciách, um, života v našich demokraciách aj tu v rámci EÚ. A potom minulý mesiac sme videli, že opäť dochádza k nárastu nacionalizmu v danom regióne. Najnovší e, príklad boli protesty e, v Kosove, pokiaľ ide o dohodu Kosova Černá hora o hraniciach. Takže chcem sa vás spýtať, ako by ste mohli e, niečo robiť proti tejto e, zlej situácii alebo týmto zlým e, trendom. Ďakujem pekne. Pán Weigl, nech sa páči. Európskom parlamentu. Ďakujem pekne. V Európskom parlamente vás chcem privítať a ďakujem za vaše pozitívne vyjadrenia, ktoré ste spomenuli keď ste povedali, že ste pripravení pokračovať v procese približovania k EÚ. Je pravda, že včera pán Juncker nespomenul špecificky tému rozširovania EÚ ako nejakú prioritu, ale takisto je pravda, že v jeho skvelom prejave nespomenul aj nejaké iné kľúčové témy, ako napríklad vzťahy Európa-Rusko, vzťahy Európa Turecko. Takže som presvedčený, že aj rozširovanie EÚ naďalej zostáva prioritou. A dôležitou prioritou. A takisto chcem povedať, že keď ste predtým e, boli tieto funkcii, mali ste veľmi kvali, kvalifikovaného takého spojenca, by som povedal, a to bol pán Tanok a je mi ľúto, že už tu v budúcnosti nebude pôsobiť, ale chcem vás uistiť, že naďalej budete mať v tomto parlamente veľa priateľov. A potom mám otázku, pokiaľ ide o teda ten nárast nejakého nacionalizmu a rôznych polemík na Balkáne v súvislosti s minulosťou. Čo si myslíte, že by ste mohli spraviť vy preto, aby vývoj nešiel týmto smerom? Ďakujem. Ďakujem pekne, nakoľko budem musieť za chvíľu odísť, chcem poprosiť kolegu Plenkoviča, aby ďalej viedol schôdzu. A pri tejto príležitosti sa vám chcem poďakovať za lojálnu spoluprácu a za odbornú spoluprácu, ktorú sme mali za posledné roky. Je dobre vedieť, že mám takéhoto zástupcu, potom veci sa nemôžu pokaziť. Ďakujem pekne a Gratulujem aj k tvojmu volebnému víťazstvu v Chorvátsku a k tým veciam, ktoré z toho môžu vyplynúť. A je aj dobré, že teraz budeš eh, predsedať tejto schôdzi, eh, pretože vieme, že v Balkáne existuje veľa napätia z minulosti a niektoré problémy stále nie sú vyriešené. Je nevyhnutné mať eh, dobré vlády v rámci balkánskych krajín, ktoré budú absorbovať aj tie európske myšlienky. Európa spôsobila to, že hranice sa stávajú nadbytočnými a tým pádom sa stávajú niektoré problémy riešiteľnejšie, keď si osvojíme tohto európskeho ducha, ktorého je možné vidieť aj v tomto regióne medzi Francúzmi a Nemcami. Želám vám teda obom páni veľa šťastia, aby proces na Západnom Balkáne prebiehal takým spôsobom, že sa vám podarí skopírovať to, čo sme my za 15 rokov dokázali. Vás to čaká, takže želám vám veľa úspechov. Prosím ťa, Andrej, preber to. Vielen Dank, Elmar. Uh, to... Ďakujeme, A teraz eh, pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda, pán premiér. Vítajte v Európskom parlamente. Je vždy potešením eh, vymeniať si názory s tak skúseným politikom, ako ste vy. Takisto gratulujem k 10. výročiu nezávislosti. Viete veľmi dobre, že Slovensko bolo veľmi silno zastúpené a prítomné, keď sa zrodila nová nezávislá Čierna hola, hora. Snažíme sa všetci pomôcť a ja som si istý, že Slovensko ako predsednícká krajina pomôže na pomoc, teda pomôže Čiernej hore uzavrieť tie otvorené rokovacie kapitoly. Ako povedal pán predseda, pán Brok, vy ste takým predvojom v tomto regióne, pokiaľ ide o európsku integráciu. Sme radi, že je tomu tak. Chceme byť nápomocní v tomto ohľade. Chcel by som spomenúť dve veci, pričom eh, samozrejme si uvedomujem, akú máte pozíciu. Bolo tam veľa ťažkých veci, ťažkých situácií predchádzajúcich desiatich rokov, ale nikto nemôže poprieť, že Čierna hora dosiahla veľa v rámci snahy o integráciu do Európy, čo skoro budete partnermi v Severoatlantickej aliancii. A pokiaľ ide o proces rozšírenia, my si vážime plný súlad z CFSE v rámci tejto krehkej politicko-bezpečnostnej situácii. To je dobré, veľmi dobré. Druhá vec sa týka nášho angažovania sa aj s inými e, krajinami v rámci susedstva. Kultivovanie dobrých susedských vzťahov je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o voľby, pán premiér, v oktobri sa chystajú voľby e, v rámci nového právneho rámca bude to istý test ohľadom toho, ako boli prebrané odporúčania do praxe a ako to bude fungovať. Ja sa chcem spýtať, aký máte pocit pred tými voľbami. Ďakujem, Eduard. Pán Kan. Thank you. Uh, Ďakujem. Uh, pán premiér, vítajte v Štrásburgu. A ja chcem takisto pogratulovať k 10-ročnému výročiu, 10. výročiu Ja ako poslanec e, mám veľké obavy, pokiaľ ide o tie, ten nepriaznivý vývoj e, v rámci referenda v istej časti Čiernej hory, Rerogen. Čierna hora sa blíži k členstvu v NATO aj v EU a došlo aj k zlepšeniu, výraznému zlepšeniu vzťahov medzi Bosniakmi a, a Čiernou horou. Aký máte recept e, na organizovanie postkonfliktných oblasti, pokiaľ ide o osvojenie si etnickej a náboženskej rozmanitosti a ako sa dokážete pohnúť e, v tých mnohých oblastiach, ktoré ste načetli. Ďakujem pekne, pán Kán. Petra Zastrovičus. Petra, ďakujem, Andrej. Pán premiér, máte úplnú pravdu. Je, existuje jediný spôsob, ako vybudovať budúci a e, budúcu teda žienu horu, politické a sociálne reformy. Ja viem zo skúsenosti ako hlavný vyjednávač pre moju krajinu, videl som, aká miera transformácie bola dosiahnutá, aké výsledky boli dosiahnuté. Ako náhle sa pripojíte do klubu Európskej únie, vy už máte vlastne aj e, skúsenosti s pristúpením do NATO, keď som videl tie demonstrácie, ktoré prebehli v Čiernej hore proti členstve krajiny v NATO, chcem sa teraz spýtať, na náladu verejnosti a podporu verejnosti, ktorá je v súčasnosti pre pripojenie sa do klubu západných krajín, civilizovaných krajín, ktoré sa opierajú o právny štát. Koľko času ste venovali eh, ovplyvňovaniu verejnej mienky a ovplyvňovaniu nálad verejnosti, pretože tenta, táto nálada, alebo teda táto tento postoj verejnosti je mimoriadne dôležitý z pohľadu vstupu do tých e, rovnako naladených, rovnako uvažujúcich. Takže ako to je. E, ďakujem pekne. Sandra, pán premiér, ja som tu, sedím tu. Ako Petras, aj ja som z e, povalskej krajiny a viem, čo znamená byť kandidátskou krajinou, čo znamená rokovať a čo znamená snažiť sa ísť dopredu, preto chcem pogratulovať k tomuto významnému pokroku, ktorý Čierna hora dosiahla v rámci rokovaní o pristúpení a takisto tým úspechom, ktoré sa vám podarilo zaznamenať na ceste do NATO. Je to veľmi dôležitý signál snažiť sa integrovať Čiernu horu do Európskej únie. Signál pre celú oblasť Západného Balkánu, celý región. Skutočne konštatujem spolutovaním, že angažovanie Salonik, Tesalonik a že táto časť e, kontinentu má mať európsku budúcnosť, že tam bolo taká, také omeškanie v implementácii z dôvodov na oboch stranách a takisto e, je mi ľúto, že ten e, entuziasmus pre rozšírenie v rámci únie klesá. odstranenie toho rozhodnutia o Big Bang v roku 2004 ja viem, že tá kríza v Kosove ukázala Európanom potrebu stabilizácie v regióne a takisto sa domnievam, že migračná kríza bude užitočná pre Európanov, aby pochopili, že si nemôžeme dovoliť destabilizáciu regiónu Západného Balkánu. Želám vám úspech vo voľbách, pretože bude dôležité, aby výsledkom volieb bola, bolo vytvorenie vlády, ktorá bude proreformná a ktorá bude plno, plne podporovať integráciu do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne, Sandra. Tým sme vyčerpali zoznam rečníkov. Ja som bol tiež na zozname, takže ja pridám moje. Dobre, chcem aj ja využiť túto príležitosť. Triju Pejovića i da vam na vrlo dinamičnom ritmu koji uspijevate održati u procesu pristupnih pregovora, isto tako i na... Takže, vítam e, vás aj ja, gratulujem e, vám k vašej k e, procesu integrácie do EU do NATO. Gratulujem vám k tomu 10. výročiu vašej nezávislosti a teší nás, že postupujete celkom úspešne E, napriek tomu, že tá, ten elan v EU, pokiaľ ide rozširovanie, už sa výrazne zmenil naše bilaterálne vzťahy, aj teda Chorvátsko, Čierna hora. E, dúfam, že budú riešené konštruktívne v duchu európskej spolupráce a teda takým konštruktívnym spôsobom. Je to určite dobré pre e, celý náš región, takže nech sa páči Máte 10 minút na to, aby ste zareagovali na vaše na otázky, ktoré zazneli. Dámy a páni, europoslanci, ďakujem za pozornosť, ktorú ste mi venovali v rámci tohto dialogu o Čiernej hore a ďakujem za vaše slova a podpory, ktoré ste vyjadrili. Chcel by som sa poďakovať pánovi Plenkovičovi za milé slova a takisto by som mu chcel pogratulovať k vynikajúcim výsledkom vo voľbách. Ja dúfam, že sa mu podarí rýchle vytvoriť vládu, čo istotne ďalej posilní naše dobré susedské vzťahy. Pokúsim sa reagovať stručne. Zaznela otázka ohľadom nedostatku komunikácie zo strany Bruselu, pokiaľ ide o politiku rozšírenia, aký máme pocit eh, ohľadom tohoto. Eh, Pri mne poviem, eh, chceli by sme počuť viac pozbudivých slov a nie len vo forme konštatácií, ako že dvere ostávajú otvorené, ale chceli by sme hĺbšie pochopiť uvažovanie bruselskej administratívy, pokiaľ ide o ďalšie rozširovanie a ďalšiu integráciu aj teda Čiernej hory. A som rád, že ste si to uvedomili. Pre nás stabilita Západného Balkánu je podmienená integráciou Čiernej hory do únie. A preto si myslíme, že berlínsky proces priniesol nový rozmer do politiky EÚ, pokiaľ ide o región Západného Balkánu a že musíme ďalej pretrvávať v snahe aktualizovať a upgradovať berlínsky proces, pokiaľ ide o dôležité kandidátske krajiny. Chcela by som sa poďakovať aj pánovi spravodajcovi za jeho zapojenie sa do procesu a za jeho dnešné slova. A tak ako povedal dnes, e, inkluzívna vláda zabezpečí politickú stabilitu a umožní sústrediť sa na ekonomický rast. Samozrejme plne rešpektujúc demokratickú voľbu občanov Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o Brexit. Napriek tomu chcem povedať, že Čiernej hore sme sa zaviazali uzavrieť e, integráciu do EÚ. Je to dôležitý prvok stability a realizovaním reforiem budeme pokračovať na ceste k takýto, takýmto cieľom. Vy ste sa pýtali ďalej, ako je to v súvislosti s referendum a s našim členstvom v NATO. Vy sledujete situáciu a viete, že to nie je iniciatíva predstaviteľov opozície. Viete, kto v rámci medzinárodného spoločenstva je zastancom referenda, pričom sa domnievajú, že takéto referendum e, spôsobí omeškanie v členstve Čiernej hory v NATO, alebo dokonca ukončí túto ašpiráciu opozícia snaží využiť každú príležitosť, dokonca aj takúto formu podpory, aby e, vyhrali potom vo voľbách a aby potom prevzali moc. Moje stanovisko je jasné a povedal som to viac ako raz. Ústava Čiernej hory neumožňuje alebo nezakladá povinnosť e, vyhlásiť takéto referendum. Parlament v zmysle ústavy môže prijať takéto rozhodnutie by mal robiť eh, túto svoju prácu a parlament by mal to takýmto spôsobom zabezpečiť. Ja nemôžem ale hovoriť eh, v mene budúceho parlamentu. 16. oktobra prebehnú voľby, bude kreovaný parlament a ja som si istý, že strana, ktorú vediem, zostane dôležitou súčasťou politického života v Čiernej hore a som si istý, že je to lepšie pre každú inštitúciu v rámci systému odviesť si svoju prácu. Avšak nový parlament bude mať definitívne slovo v tejto veci. Ďalej tu bolo vystúpenie, ktoré sa týkalo toho, že Rusku sa nepatrí, e, nepláči skutočnosť, že sa približujeme na to bola otázka, ktorá sa týkala našich vzťahov. Chcem len pripomenúť, že v minulosti mali úzke vzťahy, sme mali úzke vzťahy s Ruskom a nedávno sme si pripomenuli niekoľko storočí dobrých vzťahov medzi týmito dvoma krajinami, medzi nami a Ruskom, avšak to nás neodkloní od nášho hlavného zámeru, ktorým je schváliť, prijať nový systém hodnot na to, aby sme vytvorili predpoklady pre plnú integráciu Čiernej hory do euroatlantického priestoru. To ale neznamená, že my prerušíme tie väzby a mosty, že by sme spálime mosty s dlhodobými priateľmi pokiaľ tak nespravia oni, tak e, sa to nestane z našej strany. A my to nerobíme preto, aby sme ohrozili tieto vzťahy. My jednoducho len sledujeme náš národný záujem. A ako som už povedal, pre Čiernu horu a pre iné krajiny Západného Balkánu stať sa súčasťou Euroatlantického spoločenstva je ich bezprostredná aspirácia A máte pravdu, keď hovoríte, že Rusku sa to nepáči. Nie len eh, členstvo Čiernej hory v NATO, im sa to nepáči z dôvodu zmenených vzťahov medzi NATO a Ruskom a medzi Ruskom a EÚ a my veríme, že postupne sa tieto vzťahy zlepšia a že sa vrátia k tomu, ako vyzerali v minulosti. Ešte len pár rokov dozadu sa zdalo, že tento vzťah je harmonický. Uvi, ako, bez ohľadu na to, ako to dopadne, my sa budeme približovať EÚ. Pani Lunáček hovorila o volebných zoznamoch alebo registri voličov a tie najmodernejšie technologické metódy budú e, použité, alebo boli použité a pomôžu nám aj teda odborníci a tí skontrolujú, respektíve už skontrolovali a verte, neverte, bola nájdená len jedna chyba, skutočne len jedna chyba v rámci zoznamu voličov. A už niekoľko rokov dozadu sme to kontrolovali a ukázalo sa, že tá miera dodržiavania alebo regularity bola vysoká. Ďalej sa pýtala na to, ako bude vyzerať vláda, či bude rovnovážna, či potvrdí svoj záväzok k integrácii do EÚ. Môžem povedať, že áno. Náš záväzok e, smerom k integrácii do EÚ a k členstvu v NATO je jasný a silný a verím, že po 16. oktobri sa nám podarí vytvoriť vládu, ktorá sa bude môcť sústrediť na kľúčové priority našej zahraničnej politiky. Pokiaľ ide o tú tepelnú elektráreň v Pleví, všetko to, čo sme naplánovali v súvislosti s týmto projektom, potvrdzuje, že plne dodržiavame európske normy, pokiaľ ide o znižovanie emisí CO2 Poslanec z Grécka sa pýtal na hrozby, o ktorých nás má ochrániť NATO a ako sa schádzajú naše pozície. Ja môžem vám povedať, že sme susedmi v tomto regióne a či sa vám to páči alebo nie, tento región je, sa vyznačuje stálou nestabilitou a my máme už aj z dejín dôkazy, že naše zdroje nie sú dostatočne spolahlivé. A no to nie je len náš problém. V prvom rade je to samozrejme náš problém, ale je to potom aj problém Európy. Aký je, aká je reakcia? Reakciou alebo dozvou je tá integrácia, ktorá by mala pozastaviť tú prax, eh, ktorá sa vyznačovala tým, že Balkán eh, viedol takové život autistu že bola troška mimo tých, e, tej európskej civilizácie aj výdobytkov a okrem Chorvátska, ktoré sa stalo členom EÚ, vidíme, že v tom západnom Balkáne práve Čierna hora je tým ekonomickým lídrom. E, hoci to znamená, že je to stále len e, menej ako 6 tisíc eur per capita, pokiaľ ide o HDP, pričom v EU je to na hlavu 28 tisíc eur v rámci HDP to znamená, že zaostávame celé 10 ročia za vývojom európskej civilizácie. Musíme teda chytiť tento posledný vlak, pokiaľ ide o euroatlantickú integráciu. A myslím si, že to otvorí nové možnosti hospodárskeho rastu a prosperity. Pán Peterle, ďakujem za vaše slova podpory Čiernej hore. Súhlasím s vašim vyjadrením. A síce, že ešte stále existujú zdroje tej regionálnej nestability, a bohužiaľ vidíme aj isté ukazovatele, keď sa pozrieme na to, čo sa udialo za posledný rok. Môžem každopádne povedať, že pár rokov dozadu sme ešte mohli povedať, že pokiaľ ide o európsku integráciu, naše výhľadky boli mimoriadne dobré Bohužiaľ, dostávame isté signály, ktoré sa uberajú tým smerom, ktorý ste naznačili. A stroje nestability stále pretrvávajú. A myslím si, že všetci na oboch stranách e, musíme sa snažiť e, tlačiť a posúvať dopredu euroatlantickú integráciu. Ďalej poslanec Líca pýtal na priority vlády, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Ako som už spomínal, zmenili sme legislatívny rámec, máme nový inštitucionálny rámec, už máme za sebou e, dobré výsledky, dosiahli sme dobré výsledky a spomínal som, že robíme veľa, my nakladáme veľa úsilia na to, aby sme eliminovali také systémové predpoklady korupcie, aby sme ju zastavili. Otázka je, ako vylúčiť, vykoreniť zo vzdelávania, zo zdravotníctva takéto ohniskové body, ktoré umožňujú korupcii ďalej existovať a prekvitať. Pokiaľ ide o skutočnosť, že aj nacionalizmus posilňuje v regióne a aký je náš vzťah s Kosovom, My sme naďalej angažovaní v otázke tolerancie. Chceme ju šíriť a posilňovať medzi jednotlivými národmi a medzi náboženskými skupinami. Myslím, že sme to už dokázali a výsledkom takéto tolerancie je miera spolupráce s našimi susedmi. Nemáme problém, pokiaľ ide o kosovskú hranicu ako to bolo aj v prípade Bosny a Hercegoviny, alebo na rozdiel od Bosny a Hercegoviny, kde chvíľočku e, bol problém s hranicou s Bosnou a Hercegovinou, ale to bolo prevažne z dôvodov vnútorných politických rozporov v Bosne a Hercegovine, kde došlo k iniciatíve pozmeniť hranice. Ale čo skoro na to si uvedomili že odporúčania výboru alebo komisie Badinter z začiatku 90. rokov o nemenení hraníc, o zachovaní hraníc, že tie treba rešpektovať. Nemáme s tým problém, nemáme problém ani s Kosovom. Niekedy máme problém s vnútropolitickými diskusiami a s tými rozpormi v rámci Kosova alebo rozdielmi ale vyslali sme jasný signál, sme pripravení podpísať, ratifikovať dohodu, ktorá bola podpísaná vo Viedni pred rokom. Parlament to ratifikoval náš a ako náhle bude Kosovo pripravené, tak e, podpíšeme medzivládnu dohodu. Ďakujem, pán Kukan, za vaše slova podpory. Gratulujem a chcem poďakovať pánovi Kukanovi za jeho príspevok k európskej integrácii Čiernej hory. A chcel by som povedať, že súhlasím s tým vašim hodnotením, pokiaľ ide o dôležitosť záväzku Čiernej hory, pokiaľ ide o dobré susedské vzťahy. A súhlasím, že tieto voľby budú kľúčovými voľbami a budú istým spôsobom potvrdením všetkého, čo sa už udialo za posledných 10 rokov. Je tu menšina, avšak silná menšina v Čiernej hore a v iných krajinách Západného Balkánu, ktorá si ešte stále želá zostať mimo procesu integrácie. Je tu teda istá opozícia týchto, týchto síl, sú proti sebe tieto síly. V iných krajinách, keď príde k zmene vlády, často um, aj nová vláda zotrváva pri tej istej politike, ktorú sleduje. Tu by tak tomu nebolo a preto sú tieto voľby tak mimoriadne dôležité. Ďalej tu bola otázka o spôsoboch riešenia problémov etnickej a náboženskej tolerancie Musím povedať, že máme multisekulárnu tradíciu v našej krajine a my sme urobili maximum na to, aby sme ešte situáciu zlepšili v tomto ohľade a Čierna hora je tu veľmi dobrým príkladom. Referendum, pokiaľ ide o nezávislosť Čiernej hory, vtedy menšiny a všetky menšiny podporili iniciatívu toho, aby krajina získala nezávislosť. Takže vyslali jasný signál, že e, veria v túto krajinu a vytvorili aj zodpovednosť, aby táto krajina ich potom nesklamala. A chcem sa vám poďakovať za tie rady, ktoré, ktoré ste nám dali aj na základe vašich skúseností. Ďalej, pokiaľ ide o nejak tie verejné nálady, čo sa týka NATO, vstupu do NATO, môžem povedať, že podpora sa skôr zvyšuje. Dnes je to okolo 50% podľa najnovších prieskumov a myslím, že to, čo robíme my, vrátane e, našich politik, to všetko by nám malo umožniť práve že zvyšovať túto podporu v prospech e, členstva v NATO. A okrem toho môžem povedať, že všetky prieskumy už ukazujú, že 80% občanov hovorí, že, ve, že vedia teda, že jedného dňa Čierna hora bude členom NATO, bez hľadu na to, aký názor oni na to majú, či sú skôr za alebo proti, proste nemajú tomu voči tomu nejaké e, veľké výhrady a berú to ako fakt. A ja súhlasím že pokiaľ ide o tú solonskú agendu, to, čo ste povedali, pravda, nebola správne aplikovaná. A teda nejaká tá dynamika toho integračného procesu na západnom balkone, Balkáne dnes eh, nie je taká silná, ako by mohla byť, ale nejaká predsa existuje. Takže ďakujem za vašu podporu a súhlasím aj s tým, čo ste povedali, pokiaľ ide o krízu v Kosove. Je pravda, že kríza v roku 1999 bola dôležitým varovaním pre kľúčových medzinárodných aktérov a potom západný e, Balkán už bol väčším stredobodom pozornosti a myslím si, že migračná kríza bude mať e, rovnaký efekt. A myslím, že toto sú priority nielen Európskej únie, ale aj našej krajiny. Ale myslím si, že by sme si mali myslieť, že proces rozširovania by sa mal zohľadniť ako možné riešenie. Samozrejme, problémy v Európe a kríza nám ukazujú, že sú isté problémy s architektúrou, ale tak povediať teda, ale to nie je dôvod, aby sme tú víziu opustili. Tá vízia je dobre nastavená a myslím si, že by sme mali eh, naďalej tieto hodnoty podporovať s tim odgovorima. Želimo vam da nastavite europski put Crne Gore i naravno... Ďakujem pekne, premiér, za to, že ste tak jasne odpovedali na všetky tie otázky. Želáme vám všetko najlepšie e, na ceste k Európe a veľmi úspešné voľby v oktobri. Teraz budeme mať krátku prestávku, než príde Dalaj Lama. Nathalie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 Prosím, usadte sa. Sa teším, že e, jeho svetosť e, Dalaj Lama si k nám dnes našiel cestu. Myslím, že to je druhý krát e, od roku 2006, keď je tu u nás v našom výbore a opäť sa tešíme, že si Korán našiel cestu a že mal schôdzku s Európskym parlamentom a musíme sa vyjadriť, že tieto rozhovory sú aj pre nás veľmi významné a vidíme v Dalaj Lamovi veľkého náboženského vodcu a myslím, že v tomto čase násilia a vojen e, je jeho posolstvo e, nenásilia e, základom pre hodnoty pre nás všetkých rovnocenné a významné, bez ohľadu na to, aké máme význanie. A v tomto zmysle myslím, že s napätím očakáme, čo nám povie. A ako som s ním teraz hovoril, je z toho jasné, že my ako Európska únia sa zasadzujeme o politiku jednej činy a že ne, chceme a nepodporujeme rozdelenie Číny a že to bola vždy aj politika Dalajlamu a to otázky totožnosti a autonómie tibetského ľudu, aby mohli svoje náboženské predstavy a e, hodnoty e, prežívať e, a myslím si, že to je e, nárok každého vyznania aj každej národnosti, že toto právo má existovať, aby sme nestratili našu náboženskú a kultúrnu identitu. A musíme tiež vidieť, že Tibet aj tak má veľký význam, pretože keď tu často hovoríme o klimatických zmenách, Tibetská náhorná planina v tejto súvislosti e, je e, región veľmi významný pre celý svet a to musíme zohľadniť, že táto návšteva nie je smerovaná proti nikomu, ale táto návšteva je e, na to, aby sme hovorili spolu o tom, ako môžeme zostaviť lepší svet a preto sa teším vašeho svetosť, že ste ku nám našli cestu a chcem vám dať hneď slovo. Máte slovo. Ahem. <clears throat> Vážení bratia a sestry, vždy som vás popisoval, ľudské bytosti nemajú rozdiely. V skutočnosti 7 miliárd ľudských bytostí patríme k jednej ľudskej rodine. Takže v prvom rade e, cítim veľkú príležitosť e, tu na. Ja som jeden z obdivateľov e, duchovnej Európskej únie. Náš e, vlastný problém e, o Tibete, ako vždy vidím, je, a vždy ma, na mňa e, pôsobí, dobre zapôsobí e, duchovná Európska únia. A my sa nechceme osamostatniť od e, národov Číny. My sme tiež národ Číny. My si môžeme vyriešiť náš problém. My sa nesnažíme o nezávislosť. V skutočnosti my nie sme za rozdelenie, ale čínsky úradníci sú ako e, preskakujúca platňa, ktorá stále opakuje, že my sme separatisti, separatisti, ale nie sme. Čo sa týka politickej zodpovednosti o Tibete od roku 2011, som sa úplne stiahol a tieto uh, veci som dostal uh, voleným politickým vodcom. A teraz som starý človek, 81 rokov mám a keď sa pozriete e, na moju tvár, myslíte si, že 81 ročný alebo mladší? Takže niektorí moji priatelia mi hovoria, čo je tvoje tajomstvo? Že stále vyzerá mlado. A zvyčajne im e, poviem, to je moje tajomstvo a neprezradím. Ale v skutočnosti e, moja myseľ je vycvičená a používa maximálne ľudskú inteligenciu ktorú nazývame analytická meditácia. To naozaj pomáha e, zachovať pokoj mysle. Najviac e, tie destruktívne pocity ako e, hnev alebo strach nemajú skutočný dôvod, ale je to len spontánna citová reakcia. Takže najprv musíme správne analyzovať a potom e, je tam dostatočný dôvod aj podpora z vedeckých e, zistení. Takže to je e, moje tajomstvo a každý má rovnaký potenciál. A či už to používate, to už je na vás, ale ináč my vždy pochádzame z našej matky a e, niektorí e, veci hovoria, že e, základná ľudská povaha je byť viac súcitný. A preto 7 miliard ľudí všetci majú potenciál vytvoriť e, vnútorný pokoj. A ja myslím, že ozajstný mier na svete môže dosiahnuť ozajstný vnútorný mier ale cez hnev a strach nie je možné dosiahnuť mier. A odtedy je to e, môj záväzok, alebo tri záväzky a odhodlanie je poprvé a e, odstrániť e, smutok 7 miliard ľudí. A na základnej úrovni sme rovnakí, na druhotnej úrovni sú rozdiely rôzne národnosti, rôzne štáty, rôzne náboženstva, rôzna karma a v rovnakej skupine tiež e, máme chudobných, bohatých, e, vzdelaných, nezdelaných, veľa e, rozdielov a veľa problémov, ktoré máme pred sebou a e, tiež máme druhotné rozdiely, e, ktoré sa týkajú e, národných alebo náboženských konfliktov. A toto všetko spôsobujú rozdiely na druhotnej úrovni. To sú problémy, ktoré nemôžno vyriešiť silou, ale len keď pôjdeme do hlubšej úrovne a na tej sme rovnaké ľudské bytosti. A z toho hľadiska váš problém je aj ich problém a váš úspech je aj ich úspech. Takže musíme pracovať spolu a v tom ohľade Európska unia aspoň na tomto svete v minulosti bolo veľa vraženia v mene národnej zrchovnosti a rozdielov a teraz ste už zreli a keď e, myslíte v spoločnom záujme, to je výborné. Vždy to hovorím a vyjadrujem, že duch Európskej únie napokon sa má rozšíriť aj v Afrike a pretaviť do Africkej únie. Niektorí ľudia tomu hovoria ten Afrika. Myslím si, že je potrebné, aby sa Africká únia rozvíjala. A potom by tie veľké problémy vrátane občianských vojen e, sa mohli zredukovať. A potom aj Latinská Amerika a Ázia. Takže ja e, cítim veľkú počtu za to, že som sem prišiel a že vidím a stretám s vami sa z očí v oči s poslancami parlamentu. Niektorí z vás ste moji starí priatelia a vidím tu niektorých mojich e, dávnych priateľov a ja jedný z podporovateľov tibetskej veci tibetská vec je len vec, ale politicky e, sa nesnažíme o osamostatnenie. Takže môj záväzok číslo 1 je podpora 7 e, miliard ľudských bytostí a jedného zmyslu, jedného zmyslu 7 miliard ľudských bytostí, ale e, náboženský ja som buddhista, ja e, som e, študent a e, pokračovateľ e, našich e, majstrov. Títo e, ľudia e, sú viac filozofia mysliteľia a do istej miery títo e, majstri, učiteľia sú v skutočnosti e, veci a dnes eh, v eh, buddhistických eh, skriptoch a citáciách ani odmietajú. Keď vy akceptujete takéto buddhistické učenie, tak je to proti rozumu. Teda my máme slobodu to odmietnúť, pretože Budha sám, ako povedal, že všetci moji nasledovateľia, mnísi, a žiaci e, by e, nemali akceptovať moje učenie len z e, viery a z oddania, ale skôr prostredníctvom dôsledného skúmania. Takže ja som zástanca tohoto smeru myslenia a potom ako buddhistický mních máme tiež zodpovednosť, aby e, sme e, dávali do harmonie rôzne tradície. E, všetky tradície náboženské odovzdávajú rovnaké posolstvo lásky, súcitu, tolerancie a obmedzovania sa, seba kontroly. A toto sú spoločné základy a spoločná prax. Na tejto úrovni môžeme budovať ozajstnú harmóniu na základe e, vzájomného rešpektu, vzájomného učenia sa a e, vzájomného e, obdivu. India je jeden z príkladov, kde viac ako 2000 rokov všetky veľké náboženské tradície žijú spolu. Príležitostne tam nastanú problémy, ale celkovo žijú spolu v harmonii. Takže India najľudňatejšia demokratická krajina tam je náboženská harmonia možná. A vo zvyšku sveta je veľa problémov a vidíme, že tamto je možné žiť spolu v harmonii. A preto je moje druhé odhodlanie spojené s Tibetom. Ja som Tibetan a tej politickej veci ja som sa vzťahol a ja už som na dôchodku. A moje e, druhé odhodlanie je e, zachovať tibetskú kultúru, kultúru mieru, e, nenasilia a súcita. A toto je treba presadzovať na celom svete. A potom e, tibetské písma a dnes si myslím, že e, tibetské e, písmo je e, najlepší jazyk, ako vyjadriť našu filozofiu. Ani iný jazyk to nedokáže ani čínsky, ani indický, ani sanskrt. Takže si myslím, že je um, treba, aby sme pre celý svet zachovali toto písmo a tento jazyk. A tiež pre zachovanie našej vedomosti Myslím si, že e, starí učitelia e, nás to, učiteli, nás to učili a ich učenie je e, dostupné k dispozícii len v tibetskej buddhistickej tradícii. Potom životné prostredie. Niektorí čínsky ekologovia, jeden čínsky ekolog napísal článok, kde sa spomína účinok tibetskej náhornej planiny na globálne oteplovanie a povedal, že taký veľký ako e, severný a južný pol má. Takže on e, to popísal tak, že tibetská planina je tretí pol a potom e, veľká rieky, ktoré pokrývajú skoro celú Áziu, pochádzajú a vyvierajú na tibetskej planine a preto zachovanie eh, tibetského životného eh, prostredia nie len rozpre eh, šiesť tých miliónov tibetských ľudí, ale ovplyvňujú aj miliardy ľudských životov inde a oni závisia od toho. Takže to sú tri moje odhodlania. Teraz už mám 81 rokov a možno za ďalších 15-30 rokov príde čas, keď e, sa e, naozaj rozlúčim a keď pôjdem do ozajstného dôchodku. So, that's all. Some questions. Takže to je všetko a teraz e, otázky a diskusia, nech sa páči. We, the Solinus has to leave at five past. Po, minút po desiatej musí Dalaj Lama odísť, jeho svetosť, takže máme istý čas. Uzatváram zoznam rečníkov. Pán Tanok je posledný. Zajtra tu nie je nikto iný, takže poprosím vás každý iba minútu. Budeme sa snažiť, aby sme dali šancu čo možno najväčšiemu počtu rečníkov, to by bolo spravodlivé pri tejto príležitosti. Teda poprosím aj koordinátorov iba jednu minútu, aby sa mohli vyjadriť čo možno, e, čo možno najväčší počet kolegov. Pán Preda. Ďakujem pekne. Pán predseda. Vaša svetosť v mene EPP vás chcem eh, privítať v Európskom parlamente. Je pre nás eh, veľkou cťou mať vás tu dnes medzi eh, nami, aby sme sa mohli rozprávať o situácii v Tibite a vaša návšteva je aj časovo veľmi vhodná, pretože práve dnes, práve tento týždeň na keď sme hovorili o poslednom samite G20 a o meste Číne na medzinárodnej scéne, o meste Čín, e, Číny. Tak. A e, samozrejme, pokiaľ ide o ekonomickú moc, e, tak stále svojím spôsobom platí, že Čína nie je veľkou krajinou, pretože okrem týchto ekonomických faktorov treba aj dodržiavať ľudské práva a rôzne princípy a to momentálne Čína nerobí. A potom pokiaľ ide o e, vašich ľudí, pokiaľ ide o e, snahu zachovania vašej e, kultúry, to samozrejme podporujeme takisto aj tú, ten, ten, tú kultúru súcitu a ne násilia. Ďakujem pekne. Ďalej pán Kán. yeah. not i think did not Kasurda uh, stay in my brain. Prepačte, ja som, by som chcel zareagovať teraz. Nie, až potom. Najprv všetci vystúpia a potom zareagujete. No to bude ale ťažké pre mňa. No dobre. Pán is ready. Tenok, Mr. Tenok. Uh, yes, uh, you're... Uh, Spoken it, okay. Yeah, okay. Yes. Uh, welcome to... Pán Kan, vítajte v Štrasburgu a Ďakujem aj v mene skupiny SAD za skvelú prácu, ktorú vykonávate všade na svete, dávate tam odkaz mieru, morálneho líderstva a tak ďalej. Mám konkrétnu otázku. Mnohí z nás, ktorí tu sedíme v parlamente, máme obavy, pokiaľ ide o e, vážne e, zločiny, ktoré sa dejú voči moslimov a voči rohingskej eh, menšine. Aj v júli eh, sme o tomto hovorili, mali sme tú rezolúciu eh, a pani Aung San Suu Kyi nejako neodsúdila tieto činy. Takže chcem vás poprosiť, barmský buddhistický mnísi, ktorí takéto zločiny spáchali, dúfajme, že budú potrestaní, aby sme mohli mať lepšie E, súžitie medzi ľuďmi rôznych náboženstiev v Mianmare. Ďakujem pekne. 12 otázok je príliš veľa. Tri otázky, tri môžem e, zvládnuť. Pán von Balen. Ďakujem pekne, pán predseda. Mr. Tan. Uh, uh, Vaša svetosť, vítajte v mene tretej najväčšej skupiny ECR. Uh, my sme tiež boli, alebo ja som bol vždy priateľom tibetského ľudu, vždy keď sú tu nejaké snahy zo strany Číny utlačať e, váš ľud alebo vaše právo na autonómiu. Vždy sme pri tom vystupovali, ale tešíme, že podporujete integritu Číny a že nechcete teda nezávislosť. Ste muž mieru, ste muž vízie a teda rešpektujem vás ako spirituálneho lídra. A máte samozrejme veľmi špecifický zmysel pre humor a vždy, keď vás niekto kritizuje, E, tak e, týmto ich odzbrojujete a čím ste starší, tak tým ste vtipnejší, mám taký pocit, to je naozaj e, veľmi sympatické klobúk dole. A držím vám ešte palce, dúfam, že ešte tu budete s nami veľa rokov a budete naďalej bojovať za harmóniu a e, svetový mier. Otázka nebola? Tak ďakujem za tú pochvalu. Tak ešte jedna otázka. Pán Van Balen. Ďakujem pekne, ja plne súhlasím s pánom Tanokom z tretej skupiny. Máte pravdu a mám otázku. Otázka je, celý život ste sa snažili komunikovať s Čínou nejako mierumilovne vyriešiť tie problémy. Ako ste povedali, nechcete nezávislosť, ale skôr kultúrnu autonómiu. Je nejaká možnosť alebo máte pocit, že sú Číňania úplne uzatvorení? Zase to sú rovnaké otázky. Tak ešte jednu. Nechcem zareagovať. Myslím si, že Čína má tú istú komunistickú stranu, tú istú ústavu, v realite sa niektoré veci zmenili za posledných 20 rokov alebo 40 rokov. Určite áno. A potom dnes si myslím, že buddhistické obyvateľstvo v Číne dnes už je to približne 400 miliónov ľudí. Veľa čínskych buddhistov sa začína uvedomovať, že tibetské buddhistické tradície sú veľmi autentické a mnohí z nich sa o tom chcú niečo naučiť alebo poučiť práve z tibetských buddhistických tradícií. A potom čínsky top lídry majú isté indikácie, že si uvedomujú, alebo sú isté indikácie, že si uvedomujú, že tie politiky z minulosti neboli a nie sú realistické. Takže je tam isté uvedomenie si rozmýšľanie nad tým, ako problémy bratenstva tibetského riešiť. Čiže isté náznaky tam sú. Ale v rámci establishmentu naďalej sa tam, zos, tam zostáva takéto konzervatívne uvažovanie. Čiže istá nadej je a myslím, že je dôležité, aby vonkajší svet, ako napríklad Európska únia, ktorí majú úprimnú motiváciu pomáhať ľuďom v Číne, pokiaľ je o ich budúcnosť. Častokrát treba aj mať tú konštruktívnu kritiku. Teda v Číne eh, takí aj tí hardlinery, tí konzervatívci majú istú dilemu, pokiaľ je o to, ako riešiť tento problém, ako k nemu pristupovať. A v takomto momente myslím si, že svetové názory alebo mienka budú ovplyvňovať ich uvažovanie na rozdiel od možno 60. rokov, 70. rokov. Vtedy ich nezaujímalo, čo si svet myslí, ale dnes už to tak nie je. Takže to je odpoveď na prvú aj tretiu, respektíve štvrtú otázku. Potom tá otázka o tých moslimoch v Mianmare. Keď som prvýkrát počul, že nejakí barmskí budhisti ubližovali moslimom v Barme, bol som vo Washington, tam sa ma tiež na to niekto pýtal a ja som povedal, že chcem týmto budhistom povedať, ak máte nejaké problémy. Prosím, predstavte si buddhistické tváre, alebo budhovú tvár, tak ak by tam Budha prišiel v danej situácii, tak určite by chránil e, moslimských bratov a sestry. Postavil by sa na ich stranu. A potom neskôr som e, stretol Aung San Suu Kyi pri niektorých e, príležitostiach, takže som je to spomenul a ona tak opatrne na to reagovala. Je to komplikovaná téma. Ona dlho bola ticho a nevyjadrovala sa k tomu. A ja niekedy mám pocit, že ona by mala vystupovať, keďže je nositeľka Nobelovej ceny za mier, mala by sa vyjadrovať proti takéto nespravodlivosti a potom, čo sa týka moslimov, odkedy sa stalo to, čo sa stalo 11. septembra, ja odjak živa hovorím jedno, ja poznám moslimskú komunitu u nás v Lhase, sú to veľmi milí ľudia, mierumilovní ľudia, vôbec nenasilní a mám veľa priateľov aj v Ladaku, v Indii, na náhodné planine. A takže mnohí moji priatelia sú moslimovia, sú to veľmi milí ľudia, opakujem. A sú istí jednotlivci, nakoniec aj medzi buddhistami máme tých teroristov. A títo buddhistickí teroristi nikdy nereprezentujú buddhizmus ako taký. A podobne existujú aj istí teroristi v rámci moslimských komunít, ale oni nikdy nebudú naozaj reprezentovať islam ako taký, alebo učenie islamu. Za posledných eh, 7 mesiacov. Pri mnohých e, príležitostiach som aj v Amerike, aj v Európe hovoril o tom, že máme aj buddhistických teroristov, aj moslimských teroristov. A teda kde je problém? Každý človek, ktorý chce nejakým spôsobom konať násilne, tak už podľa mňa nie je skutočným buddhistom alebo skutočným moslimom. Pretože učenie islamu hovorí niečo iné. Ako náhle e, pre, prelete krv, tak už v skutočnosti nie ste ozajstným moslimom. To viem. A celý zmysel džihadu to nie je byť niekoho druhého. Je to istý boj v rámci vašich vlastných emócií. E, proste súboj taký v rámci seba, ako bojovať e, so svojím hnevom, so svojimi emóciami. Takže človek, ktorý je skutočný muslim, ten koná takto. A potom sú ľudia v každej náboženskej skupine, ktorí používajú alebo zneužívajú názov toho náboženstva, a skutočnosti to, čo robia, nie je v súlade s učením ich tradície. Čiže treba rozlišovať. Sú nejakí ľudia, ktorí robia zlé, ale netreba to zovšeobecňovať. na to náboženstvo, ktoré vyznávajú. Som o tom presvedčený. Existujú aj buddhistickí teroristi, aj americký časopis Time kvôli bamským buddhistom hovoril o buddhistickom terorizme a mal som z toho zlý pocit, keď som to videl. Čiže podobne takto je to aj v tomto prípade. Moslimskí teroristi určite takto, keď je, moslim o tom počuje, tak má z toho zlý pocit. A potom na druhej strane, vždy keď máme príležitosť, treba vykonávať nejaké stretnutia naprieč e, náboženstvami, aby sme sa navzájom spoznávali. Ja mám iný prístup. Poprvé, stretávať sa s učencami. Aké sú rozdiely, aké sú podobné veci? Sú isté rozdiely z hľadiska filozofického, z hľadiska nejakých konceptov. Niekto povie, existuje Boh, stvoriteľ, my buddhisti hovoríme, my nemáme nejaký koncept eh, stvoriteľa. Čiže podľa iných náboženstiev ja som veľký hriešnik nemám žiaden koncept nejakého boha, stvoriteľa. Aj biskup eh, Tutu, môj veľký priateľ, Srdečný. Aha, je to veľmi srdečný človek. A keď sme sa stretli, on mi povedal taký beťar Dalaj Lama. A ja zase som mu povedal, ty si tiež taký beťar biskup. Za každým sa takto doťahujeme. A pri jednej príležitosti sme mali diskusie, mali sme diskusiu počas troch dní a on hovoril, alebo povedal, že je pripravený ísť e, do neba, ale že ja teda poviem niekam inde, asi. Možno, že do pekla, dožve. Takže sú tam isté iné koncepty, ale to je nakoniec jedno, sú rôzne filozofie, rôzne koncepty, ale účel je rovnaký, aby ľudia e, si uvedomovali, že treba byť súcitný. Nakoniec e, tie námožnosti, ktoré hovoria, že sme stvorení jedným Bohom, tak ten Boh tak e, sme vytvorené podľa neho. Aj tí, ktorí robia zle, sú Bože deti. Čiže Boh vytvára istý potenciál, potenciál lásky. Rôzne filozofické názory majú rovnaký účel, ktorý som práve spomenul. A na inej úrovni potom je to stretnutie s ľuďmi, ktorí praktizujú odlišné náboženské zvyky. Napríklad, keď sa stretávam s biskupom Tutum, alebo Tomasom Mertonom, niekedy tie mená ani nepoznám. Bol to istý katolický mních v Barcelone a on 5 rokov žil takým životom E, životom e, pústovníka, e, takmer nedol, nepil počas 5 rokov, alebo iba veľmi obmedzene a pýtal som sa ho, čo, ako ste žili, čo ste praktizovali počas tých 5 rokov pústovníctva a on povedal, praktizoval som lásku. A keď, som, keď to povedal, tak videl som v jeho očiach naozaj ten emocionálny náboj toho, čo hovoril. Takže to je ten zmysel, zmysel toho, aj tej katolíckej viery nakoniec. A potom mám známych priateľov moslimov, sú to skvelí ľudia. A teda hovoríme o stretávaní ľudí, o ich e, o tom, čo praktizujú v dennom živote. Takže je to veľmi dôležité, ak chceme porozumieť hodnote tradícií. A potom e, nejaké púte, e, púte na nejaké sveté miesta, putovanie, ticho, meditácia, spoločná meditácia, aj to je veľmi pekná vec a veľmi užitočná vec, dostanete isté vibrácie. A v tomto <laughs> duchu som ja putoval do Jeruzaléma, bolo tam veľmi teplo a bol tam aj taký malý kostol, starý sírsky kresťanský kostol, potom som išiel aj do Mešity v skale, a tam sme meditovali. A počas tejto praxe zase iní kresťanskí priatelia prišli do Indie a tiež praktizujú takto. Pod eh, budhovým eh, stromom Budikaja. Proste prišli tam kresťania spolu s buddhistami a aj nejakí hinduisti sa k tomu eh, pridali, dokonca aj moslimovia. A 30 minút sme tam sedeli v tichu spolu. A práve takáto prax je veľmi užitočná, pokiaľ chceme sa dopracovať k takom pocitu bratstva alebo teda sesterstva. Takže každý človek, ktorý má nejaké presvedčenie, mal by sa snažiť konštantne organizovať nejaké stretnutia naprieč e, náboženstvami, náboženstv, e, naprieč e, náboženstvia. Takže dnes vidíme, čo sa deje vo svete, vo Francúzsku, v Bruseli a o to viacej je to dôležité, ale platí to aj v prípade Iraku, Sýrie, Líbie do istej miery aj v Pakistane, v Afganistane. Čiže sú tam spory medzi moslimami šíti, suniti, je to nepredstaviteľné, že sa navzájom zabíjajú. V islame to nie je akceptovateľné. Predsa tá náboženská tradícia je odkaz lásky a odpúšťania, ale oni to zneužívajú na zabíjanie. To je nepredstaviteľné. Musíme čo možno najviac eh, spolupracovať eh, s ľuďmi, ktorí sú ktorí sú nábožensky založení, alebo aj nenábožensky založení, alebo aj ľudia, ktorí nemajú radi náboženstva, tiež by mali spoločne pracovať na zachraňovaní ľudských životov. Ďakujem pekne, taký mám názor. Ďakujem veľmi pekne. 30 sekúnd, 5 ľudí. Pripomienka. A potom jeho svetosť uzavrie. Pán Buchner, pán Castaldo, Borgesia, pán Mana, pani Gomez. Ďakujem vám, vaša svetosť, že ste prišli. Vítajte srdečne aj e, z strany mojej skupiny vás chcem e, pozdraviť. Gue, mám dve otázky. Som veľmi dotknutý Veľmi sa ma e, dotkli tie prípady samoupálenia, e, ktoré nejakým spôsobom e, takýmto spôsobom upozorňujú na, na, tú, na tú tibetskú kultúru, na tie tibetské tradície. Môžete sa k tomu vyjadriť? Druhá otázka. Takisto ma trápi skutočnosť ťažby uránu v Tibete. Má to obrovské dopady na životné prostredie a takisto sú tam viaceré prípady, prípady úmrtí. Aj by som bol vďačný za krátke vyjadrenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Vaša svetosť. Skutočne e, je to česť a radosť, že ste tu a že môžeme s vami viesť tento rozhovor. Skutočne česť a radosť, že vás tu máme a uvedomiť si to, čo ste dali za 65 rokov tibetskému národu v rámci snahy e, emancipovať sa od čínskeho národu. Vy ste hovorili o tom, že nechcete sa oddeliť od Číny, ale skôr sa zjednotiť s celým svetom. Ja mám jednoduchú otázku. Čo podľa vás nerobíme dostatočne my ako Európania na to, aby sme pomohli e, tej snahe Tibetu a ako by sme mohli účinnejšie e, túto snahu podporiť a ako by sme mohli to v rámci parlamentu ukázať. Ďakujem. Posledná otázka. To si odpovedať pán Borgesio. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za to, že ste umožnili takúto mimoriadnú príležitosť. Vaša svetosť. Keď sa stretávame v tých koridoroch zatiaľ, čo mali sme teda možnosť sa takto informálne pozdraviť. Vy ste hneď hovorili o práve národov na slobodu Ďakujem vám za tieto slova a aj za veľkú lekciu politickým triedam v Európe, hlavne tým lídrom, ktorí sa hambia neodvažujú prijať eh, takúto duchovnú autoritu, akú predstavujete vy a z dôvodu rôznych ekonomických a iných eh, prestierajú, že sa, že Tibet vlastne neexistuje, ale eh, teda popierajú túto vašu autoritu. Želám veľa odvahy. Pán Mann. Vaša svetosť, viacerí poslanci mali možnosť eh, v Bruseli minulý týždeň vás zažiť počas 7. konferencie podporných skupín pre Tibet. 150 podporovateľov z 15 štátov. Moja otázka, jedno z uznesení, ktoré sme vždy podporovali, sa týkalo toho, aby sme sa ubezpečili, že dialog medzi Čínou a medzi Tibetanmi, medzi zastupcami Tibetu, bude plnohodnotne prebiehať. Vidíte tam nejakú šancu na realizáciu? Vítajte, vaša svetosť. Ja som príkladom e, nie nábožensky založenej osoby, ktorá vždy e, mala potešenie z toho, že môže vstúpať s vami do interakcie a vás podporiť. Chcela by som e, pripomenúť niečo, čo ste nám povedali v posledných dňoch a chcela by som sa o to podeliť s kolegami. Je veľmi dôležité v tom svete, v ktorom žijeme. Tá veta, ktorú ste povedali, je dôležité mať morálnu autoritu, ktorú si nie je možné kúpiť Ďakujem. Ďakujem pekne. Posledný pán Weigl a potom jeho svetosť. Nakoľko všetky kolegyne, kolegovia už položili tie otázky, ja by som len chcel povedať, plne podporujem tých vašich sedem bodov pre Tibet a naozaj verím, že bude odvážny a dostatočne pragmatický líder na čele Čínskej republiky, ktorý bude ochotný sa s vami posadiť a diskutovať o tom. Dobre, prvá otázka. No, okay. hm? also the self-burn now, self-what called immolation now, very, very sad samoupálenia, veľmi smutné. Prvýkrát, keď sa tak stalo, som sa vyjadril, že to naozaj veľmi smutné. Takže som sa pomodlil. Zároveň som sa vyjadril, že takýto typ dramatického činu skutočne pomáha. Pýtal som si otázku, pomáha alebo nie musíme si vážne položiť túto otázku. Ja som aj vyjadril to moje polutovanie. Moje stanovisko nie je jednoduché. Nemôžem to podporiť. Keby som sa verejne proti tomu vyjadril, potom mnohí prívrženci, alebo mnohí teda rodiny príslušníci, alebo priatelia týchto, by cítili hlbokú, hlboký smutok. Povedal by si Dalaj Lama aj proti tomu. Ale neexistuje, aby som to podporil. Najlepšia vec je potom zostať ticho. Takto. Potom, ako som už spomínal, Hovorili sme o tibetskom životnom prostredí z dôvodu vysokej nadmorskej výšky a suchej klímy, pomerne citlivé. Mnohí ekológovia a environmentalisti pravia, že takéto podmienky, sucho, vysoká nadmorská výška, ako náhle sa poškodí takáto, takýto ekosystém alebo takéto, takéto prostredie, tak obnova trvá oveľa dlhší čas. spomínal som predtým, hovoril som o, o zachovaní tej planiny. Neči, netýka sa len 6 miliónov ľudí bezprostredne v Tibete, ale ďalších miliónov, ktorí žijú okolo, ďalší miliard. Čínsky premiér Dorum Čin počas jeho vlády veľa tých záplav, ktoré sa udiali v samotnej Číne, vtedy vydali ste pokyny, aby znižili odlesňovanie, zredukovali odlesňovanie, ale potom samozrejme z dôvodu korupcie pokračovalo sa v, vo výrube lesov. Zdá sa, že čínska vláda má nejaké presvedčenia, nejaké, nejaké pocity, nejaký názor na to, ako to riešiť, ale čínska vláda si želá komunikovať so mnou, ako s jednotlivcom, s Dalajlámom, nie s našou správou. My nikdy nehovoríme o exilovej tibetskej vláde, nikdy nepoužívame slovo vláda, čínsky úradníci, e, keď nás e, obvinujú, tak používajú práve takýto názov, takéto označenie čínska exilová vláda. My to ale nikdy nehovoríme. Keď nás Číňania obvinujú, tak oni hovoria o veľkom, väčšom, väčšom Tibete, veľkom Tibete. Ja Samozrejme, nedá sa poprieť, že je tam viac eh, ako 100 tisíc utečeneckých spoločenstiev, komunít, okolo 150-160 tisíc, takže potrebujeme nejakú organizáciu, ktorá sa bude starať o ich blaho, ktorá zabezpečí ich vzdelávanie a rôzne ďalšie aktivity, pokiaľ ide o zachovanie tibetskej kultúry, tibetských poznatkov. Takže takáto organizácia je potrebná. Predtým bola takáto, ja som bol na jej čele, ale teraz už e, nefunguje. V roku 2011 som sa úplne stiahol, nielen e, teda ja, ale aj 4 storočia tradícií sa zavreli. Všetky tie veci, ktoré boli formálne, ktoré formálne existovali, či už to bol ten chrám, alebo tie 4 storočia tej tradície, tie boli hrdo a formálne uzavreté Teraz e, je tu ten demokratický systém všade, e, lepší systém, čiže aj my, ako malé komunity, hovoríme o tom, že by sme sa riadiť, mali riadiť e, zásadou demokracie. Niekedy tá čínska vláda si robí príliš veľké starosti, zbytočné starosti ohľadom tibetského režimu, ako si robím ja, alebo tibetskej správy. Niekedy hovorím čínskym priateľom, ak máte nejaký skutočný záujem, alebo ak e, sa zaujímate o reinkarnáciu Dalelámu, tak najskôr by mala komunistická strana akceptovať teóriu o znovuzrodenia. A potom, ešte predtým, niekedy počas nejakej čínskej dynastie, e, niekedy sa hovorilo o tej reinkarnácii do, tých, do, do podoby vysokých lámov, niektorí Číňania akceptujú takéto učenie a mnohí sú nasledovníkmi tibetského buddhizmu, čiže je tam isté prepojenie. Tým som povedal, že keď veríte v takéto znovuzrodenie, tak aj čínsky komunisti by si mali zvoliť zvoliť reinkarnáciu takú lepšiu, vhodnú. A keď sa objavia takéto nové inkarnácie, tak potom môžu hovoriť o o z zobuzorní alebo Dalamovej reinkarnácii. Ináč to je nelogické. Čiže v budúcnosti už Dalajlama nebude mať prepojenie na politickú moc. Takto sme to uzavreli. Chcel by som vysloviť apel. Ja vždy hovorím o tom, vždy keď som sa stretol s nejakými parlamentnými skupinami na rôznych miestach, ja mám vždy taký, takú prozbu, taký apel. Hlavne, poprvé, aby sa zaoberali problémami životného prostredia. Navštívte Tibet spolu s nejakými čínskymi ekológmi, alebo teda ochrancami životného prostredia spoločne. Navštívte túto krehkú oblasť, vypracujte správu. Dokonca aj čínska vláda by mohla potrebovať takéto realistické posúdenie, takúto správu, takúto nezávislú správu odbornú. To by mohlo pomôcť aj čínskej vláde. To poprvé. Potom vždy, keď vyjadrujete obavy ohľadom porušovania ľudských práv a náboženských slobod, podobné veci. Číňania môžu reagovať iným spôsobom a to vám dáva potom možnosť e, povedať, poďme sa tam pozrieť, poďme to pozrieť na vlastné oči. Takže príďte zvonka, tak povediac, a hlavne ako Európsky parlament, to by naozaj e, bolo užitočné. Aspoň teda v mysliach e, tých tibetských ľudí by to vyvolalo pocit angažovania sa. To je taká moja prozba. A pokiaľ ide o tú skupinu na podporu Tibetu, aj to je veľmi dôležité. Tí nekompromisní predstaviteľa čínskej politiky, tí by sa mali uvedomiť, že pokiaľ nebude tibetská otázka vyriešená priateľne alebo vhodne, tak. Tá nezmizne len tak ľahko, sama o sebe. Signalizovať takéto posolstvo je veľmi dôležité. Dobre, ďakujem. Thank you much, Your Holiness. Ďakujem veľmi pekne, Vaša svetosť. Ďalší brat alebo sestra, ktorý čeli utrpeniu. A vyvoláva takýto, takéto niečo obavu toho blížneho. Niekedy je dôležité vyjadriť takúto možno takúto slobodu. Ďakujeme pekne, vaša svetosť, že ste si našli čas, že sme mohli stráviť tieto chvíľky spolu a skutočne sa vrátiť k tým dôležitým veciam, tým podstatným veciam medzi našimi praktickými úlohami. Pripomenuli ste nám tie dve úrovne, tej roviny, kde máme tie rozdiely, kde sme ale zároveň ľudskými bytostiami a to je dôležité posolstvo, dôležitý bod, to si máme zapamätať. To nám pomôže pochopiť lepšie aj naše politické počínania a ísť hlbšie do tých vecí. Dnes ráno na mňa tlačili, e, tlačili na zrušenie tejto schôdze, ale myslím si, že Európska únia má právo stretnúť sa s kýmkoľvek a nikto nemá právo zasahovať do toho, s kým sa budeme stretať. and I, and I know that we, let's say that a moment, and, we, and I know and I know that we have to. Talk a viem, že musíme hovoriť s Čínou, pretože to je dôležitá krajina e, aj vo vzťahu k tej e, politike jednej Číny, ale musíme hovoriť aj s tými náboženskými lídrami. To nám nikto nemôže uprieť e, z dôvodu nejakých praktických úvah. Obe veci treba zlúčiť a ja preto ďakujem veľmi pekne, že ste túto možnosť využili a prišli ste sem. A ďakujem pekne, ja si to vážim. Ja si vážim vaše e, jasné, pevné stanovisko už od samého začiatku. Vy ste sa rozhodli jasne sa postaviť za viac princípov, za, za tieto zásady. A my ideme vyslovene cestou nenasilia. Čiže snažíme sa presadzovať veci úplne nenasilným spôsobom e, zo, zo súcitu, súcitu, súcitu a Mal by byť takýto náš naše snaženie úspešné. Hovorili sme o tých samoupaleniach e, medzi Tibetianmi. Aj toto je vyjadrenie e, nášho boja, nášho postoja. A keď vidíme, že nevedie to k nejakým výsledkom, tak v zúfalstve sa dejú aj takéto činy. Preto je aj to vaš, ten váš postoj, e, ktorý sa týka viacej podpory, viacej zásad, je to, je to naozaj veľmi dôležité a vážim si to, je to často dôležitejšie ako tibetský postoj.